Ale máme tu opäť ďalší finančný nástroj, ktorý negarantuje dodatočné financovanie a ktorý e, bude e, nepotrebne podporovať verejno-súkromné partnerstva ktoré bude mať niektoré ďalšie prvky. Napríklad e, bude dôjde k ďalšiemu financovaniu zbrojárskeho priemyslu, s čím nesúhlasíme. Pán Farias, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážení kolegovia prvom rade chcem poďakovať svojmu kolegovi Fernandešovi za všetku prácu, ktorú robil na tejto zložke InvestEU. Mali by sme vytvoriť viac rovnosti a zabezpečiť to, že budeme spájať rôzne finančné nástroje, ktoré boli doposiaľ rozdelené. Európska únia čeli obdobiu, kde objem investícií do hospodárstva je nepostačujúci pre hospodársky rozvoj. Európska investičná banka zohráva v tomto smere dôležitú úlohu a oceňujeme tú dobrú prácu, ktorá bola urobená touto organizáciou, ktorá má roky skúsenosti v tejto branži. Zároveň potrebujeme mať aj dostatok financovania pre jednotlivé priority. Potrebujeme zabezpečiť adekvátnu komplementárnosť s ostatnými finančnými nástrojmi v členských štátoch. Tým to umožní krajinám ako je Portugalsko, aby sme mali lepší prístup k projektom ktoré neboli financované súkromným sektorom práve kvôli nepriaznivej situácii. Potrebujeme pracovať eh, tvrdo na tom, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, aby sme zabezpečili trvalý rast a potrebujeme podporovať aj biodiverzitu. To musí byť všetko súčasťou programu. Pani Višňovská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Program EU môže byť veľmi dôležitým nástrojom pre podporu investíciu v tých regiónoch, kde sa vykonáva hospodárska transformácia. Vďaka mojim pozmeňujúcim návrhom je jasné, že pokiaľ ide o tie investície, ktoré podporuje HUN. Tu budú aj výdavky pre regióny, ktoré prechádzajú transformáciou, ktoré sú spojené s klimatickými politikami. Týka sa to aj investícií do, sociálnych oblast, do sociálnej oblasti infraštruktúry, ale bohužiaľ v tom finálnom texte vo výbore sa tieto texty už tak eh, jednoznačne neobjavili a preto sa chcem spýtať, eh, či z tohto programu bude možné investovať, eh, financovať investície do banických regiónov a práve tam, kde sa vykonáva energetická transformácia. To je naozaj veľmi dôležité, e, pretože klimatická politika je jedna z hlavných politik EÚ a je známe, že tie krajiny, ktoré majú energetický mix postavený najmä na uhlí, e, majú dnes veľmi veľké výdaje, lebo sa musíme prispôsobovať e, požiadavkám na zmenu klímy. A preto sa ako Polka pýtam, či budeme môcť tieto peniaze využiť aj na túto oblasť. To ma naozaj veľmi zaujíma. Ďalej má slovo pani Maletič, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi pani Fernandešovi za jeho vynikajúcu prácu. A vítam najmä prácu pána Katajnena, ďakujem za jeho odhodlanú prácu pri návšteve všetkých členských štátov, ktoré sú zapojené do EFSI. Vďaka úspechom, ktoré sme dosiahli cez EFSI, dnes môžeme hovoriť o tomto novom programe InvestEU. Pri e, začatí programu EFSI sme e, zabezpečili to, že to znamená to, že projektová projektový zásobník v členských štátoch musí byť kľúčovým pre účasť jednotlivých členských štátov v tomto programe. Musí mať veľký projektový zásobník. A v tomto smere treba poskytnúť nevyhnutú technickú pomoc a zabezpečiť aj to, aby sa investovalo do členských štátov v posilnení ich administratívnej kapacity, tak aby sa mohli zúčastniť na tomto programe. Po druhé, ďalšia dôležitá vec je to, že musíme investovať nielen verejné projekty, ale mali by sme investovať aj viac inovatívnych startupov, lebo takýmto spôsobom budeme zvyšovať celkový objem hospodárstva a podporovať rast a rozvoj. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pani podpredsednička, vážení poslanci, ďakujem za túto veľmi povzbudivú a dobrú diskusiu. Ja sa vyjadrím k určitým pripomienkám a otázkam, ktoré tu zazneli a k vašim myšlienkam, vážení poslanci. Predovšetkým chcem povedať, že fond Invest EU je v podstate politický, e, politickejší, než e, bol FC. To neznamená, že projekty budú vyberané na politickom základe, to vôbec nie, budú vyberané podľa ich kvality a podľa toho, či FC tam môže eh, priniesť nejakú pridanú hodnotu, ale ide nám o to, že sa pozrieme na politické oblasti, napríklad boj proti klimatickým zmenám, zlepšenie digitalizácie, navýšenie financenie, financovanie pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatok financií v niektorých členských štátoch. Takže toto myslím, keď hovorím, že je tento fond politickejší. Po druhé, základná myšlienka FC tam zostane. Invest EU eh, e je taktiež eh, dobrovoľný, ale nikto samozrejme nebol nutený používať FC. Mohli ste získať financovanie z FC, pokiaľ ste sa uchádzali. No a tretí eh, prvok je ten, že tam ide o súkromnú likviditu. Hovoríme tam o investíciách, ktoré vytvárajú pracovné miesta, zvyšujú konkurencieschopnosť a riešia naše politické ciele. A tým, že sa združí 13 súčasne existujúcich finančných nástrojov, by každému malo byť jasné, že z pohľadu koncového používateľa Invest EU je oveľa ľahšie, e, ľahšie na využívanie. Nemusíte využívať 13 rôznych fondov a uvažovať, ktorý sa vám bude najlepšie hodiť len je treba vedieť, že tu existuje fond InvestEU, ktorý môže poručovať záruky pre rôzne financovanie vašich projektov. No a okrem tejto kombinácie, tohto združenia 13 fondov, združíme 13 rôznych poradenských služieb a z pohľadu koncového používateľa sa taktiež zjednoduší ehm, využívanie technickej podpory pomoci. A novinkou je to, že pridelíme 25 prostri- percent prostriedkov od iných e, inštancií, než je EIB. EIB je pre nás cenným partnerom pre komisiu do budúcnosti, ale chceme podporiť novú finančnú inováciu a EIB nie vždy je schopná alebo ochotná alebo nechce investovať do rôznych projektov, ale do týchto projektov mohol investovať niekto iný, možno e, národné investičné banky. Takže myslím si, že táto 25-percentná alokácia od iných inštancií než EIB toto priniesie pridanú hodnotu. Taktiež vám chcem všetkým pripomenúť, vážení poslanci, že keď sa chcete pozrieť to, čo dosiahol FC, pozrite sa na webovú stránku FC, môžete si to jednoducho vygoogliť, alebo choďte na webovú stránku Európskej investičnej banky, tam sú vedené všetky jednotlivé projekty, môžete si kliknúť na vašu vlastnú krajinu a tam sa vám zobrazí zoznam projektov, ktoré boli eh, podpísané vo vašej krajine. EFSIN samozrejme eh, nevyriešilo všetky problémy. Ani Invest EU nie je nejakým všeliekom, ktorý by vyriešil všetky problémy na svete, ale je cenným dodatočným investičným nástrojom, ktorý môže priniesť nové pracovné miesta, modernizovať naše hospodárstvo, aby bolo lepšie udržateľné a prinesie pridanú hodnotu, zlepší život našej, našej spoločnosti. A na záver ohľadom FC. Jedna vec, čo ma predovšetkým teší, keď sa pozriem na to, čo sa dosialo prostredstvom FC, je pozrieť sa na krajiny, ktoré mali prospekt z FC. Pozrite sa na investície FC eh, podľa HDP. Na prvom mieste je Grécko, na druhom mieste Estonsko, na treťom Portugalsko, na štvrtom Španielsko, na piatom Litva, na šestom Lotyšsko, na siedmom Bulharsko, na osmom Fínsko, potom Polsko na deviatom a Talensko na desiatom mieste. Takže financovanie sa väčšinou uberalo správnym smerom do krajín a regiónov, kde boli určité finančné obmedzenia. A čo sa týka kvality projektov, tam taktiež je to skutočne významné. Tá kvalita narastla od začiatku fungovania EFSI a myslím si, že v podobe investícií sa to ešte v budúcnosti viacej zlepší. Ďakujem. A teraz na záver dostanú slovo spravodajcovia najprv pán Fernandeš a na záver pán Gualtieri. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým za príspevky do diskusie. No a neviem, kto je proti súkromnej iniciatíve. Bolo tu len pár takých príspevkov, ale prekvapili ma to, čo sme to počuli v tejto plenárke keďže si, keď si uvedomíme, že predovšetkým malé stredné podniky budú z toho pro, mať e, prínos a tento fond bude môcť byť využívaný zo strany e, verejných orgánov, regionálnych, miestnych. Myslím si, že skutočne to priniesie pridanú hodnotu. Bude to veľmi dôležitý nástroj v oblasti investícií, predovšetkým tam, kde e, je trh nedostačujúci. A z môjho pohľadu absolútne nechápem, tých, ktorí chcú vytvárať pracovné miesta, ale na druhej strane sú proti nástroju, ktorý pomôže vytvoriť nové pracovné miesta. Takže si myslím, že by sme mali myslieť na to, že tento nástroj taktiež napomáha inklúzii a že potrebujeme pomôcť investíciám e, pre malé stredné podniky a je dôležité mať jasno čo sa týka e, tých konkrétnych e, financií, to, čo navrhujeme ako investíciu s, e, e s tou zárukou 40 miliard eur. Samozrejme, toto bude môcť byť navýšené prostredstvom štrukturálnych fondov, takže je tam v podstate transfer určitého percenta zo štrukturálnych fondov a určité členské štáty si môžu mobilizovať určité prostriedky, aby sa môžu urobiť dodatočné investície do určitých e, zavedených projektov. No a čo sa týka tejto časti, tak môžu pomôcť autorizácii projektov, ktoré e, považujú za dôležité. Takže hlasovanie vo výbore pre rozpočet e, bol, sa, bolo významné väčšinou tých, ktorí chcú podporiť konkurencieschopnosť v členských štátoch a taktiež je tu dôležitá oblasť e, boja proti klimatickým zmenám. Ďakujem, pán Fernandeš a ďakujeme. Spravodajcom má teraz pán Gualtieri na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že to bola diskusia veľmi bohatá, ktorá odzrkadluje naozaj pomerne široký koncenzus v tejto sále e, k textu, ktorý bol schválený dvoma výbormi, Ekon a buč. A v tomto smere si myslím, že e, to vyplynulo aj z vystúpenia pána podpredsedu komisie Katajnena. Dnes e, sme pred pomerne pozitívnym procesom. FC bolo úspechom, ale <clears throat> rozhodne sme nedokázali naplno využiť eh, jeho potenciál, najmä čo sa týka kvality investícií a takisto čo sa týka kapacity ehm, využitia fondu pre podporu trhov InvestEU, ako navrhoval Európska únia, má mnohé ďalšie nástroje a bol aj do, vylepšený týmto parlamentom. Podľa mňa vytvára dobrú rovnováhu medzi orientáciou na politické rámce, flexibilitu, granularitu, a zároveň v tomto istom smere podporuje aj konkrétne hospodárstvo v teréne. Hovorí aj o adekvátnom využívaní zdrojov, um, tak aby, aby viacročný finančný rámec bol vlastne e, aj v popredí e, ďalšej podpory kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho uvoľňovania. A to sú tie témy, ktoré sme sa snažili dosiahnuť v rámci projektu Investeu. Naša skupina um, bude držať túto líniu. Um, očakávame v podobnom duchu, ako bolo úspešné hlasovanie vo výboroch. Um, najmä čo sa týka niektorých zhoršujúcich pozmeňujúcich návrhov, verím, že nebudú schválené a tým vysleme silný signál najmä boja proti centralizácii a, a v, prospech, a e, v prospech udržateľnosti. Ďakujem veľmi pekne. A týmto môžeme uzavrieť diskusiu k tomuto bodu. Hlasovať sa k tejto téme bude zajtra. A teraz už vás Vítam komisárka Malmström. Ďakujem komisárovi Katajnovi, ktorý odchádza. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastní na diskusii. A ďalej tu máme spoločnú rozpravu. Vykonávanie dohody o obchode medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou. Máme tu dve krajiny, Kolumbiu a Peru. Ehm, Spravodajcom je Santiago Fisas Aishela. A druhou správou je správa vykonávania obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou. Spravodajcom je pán Böge. Takže najprv dostanú slovo spravodajcovia, pán Santiago Fisas Aishela na 4 minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vážená komisárka. Obchodná dohoda, ktorá bola podpísaná v roku 2013 s Európskou úniou, s Kolumbiou a z Peru, bola uplatňovaná predbežne v priebehu posledných 5 rokov, po tom, čo bola analýzovaná jej implementácia a vzťahy medzi všetkými tromi krajinami. Môžeme konštatovať, že to bola výhoda, e, dohoda výhodná pre všetky. Táto dohoda presahuje len obchodné aspekty, keďže podstate prináša vzťah, ktorý vychádza zo spoločných štandardov, medzinárodných štandardov a hodnôt a toto malo pozitívny dopad na socioekonomický vývoj e, stran dohody. Okrem toho je to nástroj, ktorý nám umožňuje konsolidizovať, konsolidovať naše strategické stanovisko v, Európs- v, Ameri- v Latinskej Amerike. Toto je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Táto obchodná dohoda prispela k hospodárskej stabilite, k modernizácii, k diverzifikácii exportu v Kolumbii e, a v Peru. A je dôležité, aby tieto dve krajiny mali referenčný trh mimo Latinskú Ameriku, tak aby to umožnilo diverzifikovať svoj export. Dohoda prispela k tomu, že Kolumbia a Peru modernizovali a diverzifikovali svoj export a toto bolo výhodné a prínosné pre ich malé stredné podniky. Taktiež pre európske podniky táto dohoda predstavovala zlepšenie prístupu na ich trhy, nielen preto, že sa odstránili clá, ale aj preto, že sa odstránili alebo znižili bilaterálne obchodné prekážky. Napriek tomu je treba E, zaviesť účinné opatrenia zo strany komisie a členských štátov, aby naše malostredné podniky mohli využiť potenciál, ktorý im poskytujú obchod, do, obchodné dohody, ako je napríklad aj táto. Musíme pozitívne hodnotiť to, že sa postúpilo pri hľadaní riešení obchodných prekážok, ktoré nadalej pretrvávajú, predovšetkým čo sa týka sanitárnych a fitosanitárnych tém. Naďalej nás ešte čaká veľký kus práce zo strany Kolumbia a Peru aby sa vyriešili otázky ako napríklad certifikácia určitých eh, mesových alebo eh, mliečných výrobkov, ďalej čo sa týka geografického označovania európskych produktov alebo mm, napríklad aj liehovín Taktiež e, sa, sme mohli spustiť mechanizmy spolupráce medzi komisiou a vládami Peru a Kolumbie, predovšetkým čo sa týka e, tém obchodu a udržateľného rozvoja. Našim cieľom musí byť pracovať na tom, aby sa zaručilo to, že medzinárodné štandardy, environmentálne štandardy a štandardy pracovného práva budú riadne uplatňované. A taktiež potreb, táto dohoda nám slúžila pri orientácii v environmentálnych a sociálnych témach. Môžeme konštatovať pozitívny pokrok zo strany Kolumbie a Peru, ale naďalej nás ešte čaká veľký kus cesty musíme naďalej trvať na plnení ustanovení, tak aby sa zaručila napríklad sloboda združovania, kolektívneho vyendávania, z pracovných inšpekcií, e, neformálnej práce, ďalej tu téma detskej e, práce alebo environmentálne témy. Chcel by som pogratulovať kolumbijskej vláde za to, že dosiahli dohodu s e, polovojenským útvarom FARC a že pristúpili 30. maja do OECD tým v podstate sa uznáva dôležité reformy, ktoré boli vykonané v Kolumbii a taktiež chceme pozbudiť Peru, aby nadalej pokračovali v reformách na ceste do OECD. A na záver by som ešte chcel pripomenúť, že táto dohoda by taktiež mala byť eh, podpísaná so všetkými anskými krajinami, ako napríklad Ekvador alebo Bolívia, ktoré z politických dôvodov nechceli rokovať o dohode a taktiež eh, gratulujem Ekvadoru, ktorý nakoniec sa rozhodol k tomuto kroku, pretože to bude mať pozitívny dopad na jeho hospodárstvo. A ratifikované to bolo v decembri 2017. Chceme podporiť tieto priateľské krajiny, aby pracovali naďalej týmto spôsobom, aby e, vykonali ďalšie kroky, ale teda pogratulovať tým krokom, ktoré už urobili na ceste k dobrému vzťahu s Európskou úniou. Ďakujem a teraz bude hovoriť pán Böge na 4 minúty. Pani predsednička, pani komisárka, milí kolegovia a kolegyne, táto správa o implementácii obchodnej časti do asociačnej dohody s Latinskou Amerikou vo výbore pre medzinárodný obchod bola e, odsúhlasená veľkou väčšinou. V globalizovanom svete sú takéto obchodné dohody nie len e, dôležitou súčasťou obchodných vzťahov, ale je to aj prvo, ktorý môže prispieť k posilneniu stability v, tej, v tomto svete, ktorý sa rýchlo mení. V tejto správe sú určité pozitívne e, aspekty, ale niektoré kritické veci, ktoré treba vypichnúť. Ja by som chcel predoslať, že, skutočnosť, že skutočne e, táto dohoda zostáva z tro, troch častí a bohužiaľ až dodnes napriek tomu, že dotknuté štáty Centrálnej Ameriky súhlasí s touto dohodou v roku 2013, tak doteraz tri členské štáty dva neobchodné aspekty alebo piliere ešte neratifikovali. Takže zažívame to stále znovu a toto podkopáva dôveryhodnosť Európskej únie, pokiaľ s partnermi z iných kontinentov sa snažíte uzavrieť obchodné dohody, asociačné dohody. A chcem apelovať preto na príslušné tra, tri členské štáty, aby vážne pokročili s ratifikáciou, tak aby sme mali vyvážený vzťah pilieru obchodnej politiky, spolupráce a politického dialógu, aby teda konečne k tomuto došlo. A chcem ešte raz jasne povedať, že táto dohoda je v podstate prvou e, dohodou regionálneho charakteru, charakteru samozrejme s krajinami Strednej Ameriky. Tu máme čo dočinenia, ktoré majú určité špecifické výzvy, ktorým čelia. A toto vidíme aj na číslach, ktoré máme pred sebou. Obchodný objem v týchto krajinách za posledné roky veľmi stúpol. Sú tu určité krajiny, kde ten e, rast bol pomalší a zároveň vidíme, že je tam určitá rozdielnosť zmeny. Napríklad v Kostarike veľmi mm, narastol obchod hneď e, na druhom na mieste Panama Guatemala a z druhej strany máme e, určité iné aspekty, ktoré sa tam veľmi zhoršili, takže na to je treba e, sa riadne pozrieť. No a zistujeme, že partneri aj Európska únia ešte stále majú kam raz, majú kam ísť, čo sa týka dohodnutých tarifov a čísiel pre obchodnú mm, výmenu alebo pre obchod. No a určite je to aj otázka, či tieto obchodné vzťahy nie sú v prípade niektorých produktov dosť jednostranné z, pohľadu, z pohľadu napríklad Strednej Ameriky. Toto je taktiež dôležitý aspekt. No v tejto súvislosti ešte chcem poukázať na to, že napríklad určité tematické oblasti musia byť lepšie prediskutované, napríklad otázka poskytovania služieb. Myslím si, že pani komisárka tu taktiež že treba ešte konať a taktiež apel na Európsku úniu a všetky stredamerické štáty, ktor, aby plná implementácia a ratifikácia environmentálnej dohody, vrátanie Parížskej dohody konečne bola realizovaná. Ďalej tu máme dohodu ILO, tam taktiež je čo ešte doháňať. Musíme tam vypracovať predom určité predpisy a nesmieme polaviť v úsilí. No a na záver, dámy a páni, povedzme to rovno, Rakúsko, Belgicko a Grécko by konečne mali túto asociačnú dohodu ratifikovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani komisárka, pani Malmström. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte mi tým, že vám zaželám šťastný nový rok. Teším sa na úzkú spoluprácu v zostávajúcich mesiacoch v pléne. A medzi tým a ďakujem Európskemu parlamentu, horizontálnemu výboru pánovi e, Bogemu, pánovi Ešolovi e, za správu, ktorú ste e, práve predstavili, pokiaľ ide o asociačnú dohodu so Strednou Amerikou a obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a Kolumbiou. Sú to cenné príspevky, aby sme vyhodnotili výsledky týchto dohôd. Komisia tento rok zahajuje komplexné vyhodnotenie oboch týchto dohôd. Ako správne hovoríte, v týchto správach implementácia prebiehala dobre, mala pozitívny dopad na bilaterálny obchod napriek e, negatívnemu dopadu a negatívnemu e, medzinárodnému kontextu. Samozrejme, musíme pozorne sledovať implementáciu všetkých ustanovení v niektorých stredoamerických krajinách, zvlášť pokiaľ ide o, o pracovnú oblasť. Bol tu pokrok, ste povedali, napríklad nedávne vytvorenie tripartitnej pracovnej rady v Guatemale. Komisia poskytla financovanie e, niektorých podujatí, pokiaľ ide o korporátnu zodpovednosť a a priamo e, zastúpeniu ILO. Kolumbia a Peru robili pokrok aj pokryť efektívnu implementáciu, udržateľný rozvoj. Kontakty z Peru boli zvlášť intenzívne. Poslala som e, list e, v júli ministrovi obchodu Peru, pokiaľ ide o nedostatočnú implementáciu záväzkov e, v pracovnom práme o polavení v environmentálnych štandardov na, pod, na podporu obchodu a investícií a nedostatočnú konzultáciu občianských spoločností. Peru sa veľmi konštruktívne zaviazalo v týchto diskusiách a vidíme pozitívne výsledky. Správa o zdôrazňuje dôležitosť invest, konzultácii s občanskou spoločnosťou vidíme, že v Kolumbia e, vytvorila poradenskú skupinu a Peru sa zavezuje, že sa bude venovať environmentálnym otázkam pracovnému právu. Takisto to budú aj nástroje e, pre občianskú spoločnosť a potrebujeme pokračovať, e, venovať úzku pozornosť, pozornosť týmto oblastiam krajín k, v súlade s plánom predlžiteľný rozvoj, ktorý bol predstavený minulý február. Niektoré otázky sú iba čiastočne pokryté v týchto dohodách alebo vôbec, napríklad rodová rovnosť, antikorupčné ustanovenia alebo kapitola o investíciách. Toto je spojené s eh, vekom tejto dohody. V roku 2010 to bolo uzatvorené. Potrebujeme sa teda pozrieť s našimi partnermi, ako napredovať a čeliť týmto výzvam v budúcnosti. A na záver zdôrazní, že plne súhlasíme s tým, že vo svetle meniacej sa politickej situácie v Strednej Amerike a v Andách je dôležité aj pre našu kredibilitu, ako ste povedali, pán Böge, aby obe dohody e, plne vstúpili do platnosti, čiže podporujeme e, to, čo povedal Európsky parlament, aby členské krajiny, ktoré ešte neratifikovali tieto dohody, aby tak urobili čo najskôr. Veľmi sa teším na túto diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani komisárka, pán Sala Franka Sanchez má slovo na minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani komisárka, dámy a páni, pani predkladatelia, ďakujem vám za vašu prácu. Som naozaj veľmi rád, že som mohol byť spravodajcom za AFET pri schvalovaní týchto dohôd a som naozaj veľmi rád, že tu máme takéto užitočné nástroje, ktoré sú výhodné pre naše podniky, našich občanov aj celú Európsku úniu, aj celú anskú komunitu a prispieva to k tomu, že vytvárame spravodlivejší systém medzárodného obchodu, ktorý je postavený na pravidlách najmä e, v týchto tenden- období protekcionistických tendencií, ako hovoril pán Fisas. Musíme e, využiť tie výhody, ktoré prinášajú tieto, tieto dohody a zároveň musíme zlepšiť e, tento obchod. Je nemysliteľné e, povedať, pani komisárka, že teraz máme tri členské štáty, ktoré ešte neratifikovali tieto dohody. V prípade Kolumbie tie veľké výhody um, sú kompenzované tou hroznou situáciou, ktorá, e, ktorú, ktorú zažíva Venezuela a naozaj musíme robiť kompromis, um, vyjadriť svoju solidaritu s demokratmi, ktorí bojujú vo Venezuele a zároveň v prípade Strednej Ameriky bude naša delegácia navštevovať Nikaragu, aby sme overili, či katastrofálna situácia v tejto krajine je kompatibilná s kľúčovým prvkom v týchto dohodách a tým je demokratické usporiadanie. Ďakujem pekne. Ďalej pán Rodríguez Pinero Fernández za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka. V prvom rade chcem aj ja poďakovať obidvom spravodajcom a oceniť ich konštruktívny prístup, ktorý nám umožnil dosiahnuť pomerne veľký koncenzus. Myslím si, že tak dôležité, ako je podpisovať aj dobré dohody, je zároveň dôležité hodnotiť e, výhody, ktoré prinášajú tejto dohody so Strednou amerikánskou komunitou majú kľúčové body, ktoré by som chcela počiarknúť. Najprv to je strategická hodnota a vidíme, že tu máme významné podporenie globálneho multilateralizmu, hospodárskeho poriadku a zároveň základných pilierov hospodárskeho rozvoja, ktoré to predstavujú. Dohoda so Strednou Amerikou je prvou z regionálnych dohôd, ktoré podpisuje Európska únia. Podpisovali sme z Peru a z Eh, s Kolumbiou, ale Ekvádor je ešte naďalej zablokovaný z pohľadu anskej komunity. Z ekonomického pohľadu všetky to strany využili nové možnosti, ktoré prináša tento vývoj a využili diverzifikáciu svojich ekonomík, ktoré sú až príliš závislé na primárnej produkcii a polnohospodárstve. Čo sa týka um, tém, ktoré, za ktoré socialisti bojovali v prospech udržateľného rozvoja po obidvoch dohodách chcem počerknúť to, že sme dosiahli kompromisy v dlhodobom horizonte a zároveň sme vytvorili kľúčové aspekty dialógu, ktoré zabezpečia dôstojnejší dialog, takže budeme chrániť sociálne, environmentálne a, a pracovné e, aspekty e, života a výroby. A v tomto smere je naozaj veľmi dôležité um, uvedomiť si, že to je niečo nepredstaviteľné v predchádzajúcom období. Všetky tieto krajiny uh, by mali vytvoriť aj nezávislé konzultačné orgány, ktoré zabezpečia účasť občianskej spoločnosti pri kontroli plnenia týchto dohôd. Keď sa pozrieme na oblasť ľudských práv pre tie vlny ľudí, ktorí, od, od ktorých migrujú, hľadajú lepší život a narazia na múr. Alebo keď sa pozrieme na Nikaragu a boj proti um, extrémistom, takisto keď sa pozrieme na to, čo sa deje vo Venezuela a Kolumbii, musíme si uvedomiť, akú obrovskú hodnotu uh, majú tieto dohody v voľnom obchode a práve preto z celstva demokratov v mene našej skupiny žiadam, aby sme naplno uh, využili tieto dohody, aby sme ich plne nasadili a zároveň aby sme zabezpečili, že budú čo najúčinnejšie, najinkluzívnejšie komisie, aby sme podporovali malé a stredné podniky, bojovali proti korupcii, proti, finanč, proti finančným podvodom, daňovým podvodom, proti znevýhodňovaniu žien a zároveň aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý bude postavený na sankciách, ktoré budú posledným eh, nástrojom v prípade, že zabezpečíme eh, klauzuly udržateľného rozvoja. Samozrejme, v neposlednom rade to musí byť aj plnenie eh, Parížskej klimatickej dohody. Pevne verím, že v tomto smere zdieľame mnohé hodnoty my, Európa a Stredná Amerika a môžeme získať viac z takéhoto obojstva všestranne výhodného a spravodlivého obchodu. Urobme preto, čo môžeme, dámy a páni. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pani Hirš za ALDE. Pani predsednička, pani komisárka, milí kolegovia, hodnoty a politika obchodu je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Je to čoraz viac kľúčovou kompetenciou Európskej únie s Japonskom máme najmodernejšiu obchodnú dohodu na svete, ehm, silnú kapitolu, pokiaľ ide o udržateľnosť. A takto si predstavujeme modernú obchodnú politiku. 5 rokov potom sa nachádza obchodná dohoda s Kolumbiou a s Peru v dôležitej fáze. Tu sú spoločné hodnoty a medzinárodné štandardy pre E, práva ľudí a zamestnancov, aby hlavne malé a stredné podniky v partnerských krajinách e, sa im ponúka veľká budúcnosť. Strategická hodnota týchto dohôd je vysoká, pretože v Latinskej Amerike e, sa veľmi silne presadzuje Čína a stáva sa silným partnerom ale tieto dohody nie sú založené na takýchto férových pravidlách. Práve v Kolumbii táto dohoda je eh, spojená s mierovým procesom, ktorý sa žiaľ zastavil. Znovu musí podporiť stabilná Kolumbia je kotvou, e, hospodárskou kotvou pre tento región, ale aj menšie trhy e, v Strednej Amerike e, nesmieme spúšťať z očí. Asociačná dohoda funguje, v obchodných vzťahoch nie. Vždy ideálne colné kontingenty sa nevyčerpávajú a európske produkty a služby ešte stále nie sú uspokojivé v, v, na trhoch v Strednej Amerike. Preto potrebujeme konštruktívnu spoluprácu, aby sa zlepšila táto situácia v budúcnosti. Európa sa musí stať znovu tým kontinentom, kde sú silné obchodné vzťahy a tie sú e, k tomu dôležitým základným kameňom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz na minútu a pol za zelených má slovo pani Hautala. Pani predsedníčka, pani komisárka, je trošku mm, nevhodné diskutovať takéto odlišné krajiny spoločne, ako je Kolumbia, Peru a Stredná Amerika a ja by som si želala, aby ste zachovávali tradíciu kompat kompaktných individuálnych správ pre jednotlivé krajiny aby sme mohli hĺbkovo o nich diskutovať. Ale chcem poďakovať pánovi Bögemu za jeho veľmi vyrovnanú, vyvaženú správu o, central, o Strednej Amerike. Vidíme tu veľmi dôležité zmienky napríklad o špeciálnych výrobných zónach, kde obchodné preferencie by sa nemali využívať, ale dovolte mi tiež vyjadriť moje silné obavy ohľadom vývoja v Guatemale. vylúčenie e, komisie OSN proti beztrestnosti, čo je vážne zhoršenie politickej a obchodnej klímy v tejto krajine a myslím si, že musíme byť oveľa prísnejší v prípade takéhoto vývoja. V Kolumbii a Peru myslím si, že v Kolumbii je na čase aktivovať e, doložku o ľudských právach, pretože dochádza k toľkým vraždám aktivistov za ľudské práva a chcela by som hovoriť o sťažnosti obchodnej únie v Peru, kde je podozrenie o, z, o týkajúce sa zníženia environmentálnych a sociálnych noriem e, spojené s dohodou o voľnom obchode. Ako komisia sleduje túto veľmi zaujímavú stiažnosť e, obchodnej únie? Odborov. Elnézést kérek. Bocsásson meg. Most pedig szólítom Helmut Scholz. Prepačte, pán Šolc bude pokračovať. Ďakujem pekne, pani predsednička a pani komisárka. Rok 2019 má dva týždne a už tu šesť e, aktivistov za ľudské práva v Kolumbii bolo zavraždených. Strašná bilancia politických vražieb Vražd z roku 2018 pokračuje a komisia svoju bilanciu Ehm, nezohľadňuje tieto faktory. Ehm, klíma, násilia nie je nejaká vedľajšia téma. Naše hodnoty a obchodná politika si vyžaduje ehm, jasný zásah, kým sa situácia v ľudských právach nezlepší a faktom zostáva aj to, že dohoda obchodne, pokiaľ ide o, o kolumbijský ľud, tak tomu nepriniesla veľmi veľa. Aj my ako Európska únia zostávame nečinní voči takémuto šíreniu násilia a oslabovaniu ľudských práv a ničeniu životného prostredia nielen v Kolumbii, ale v iných oblastiach eh, Strednej Ameriky. Veľmi jasne chcem povedať, eh, že zvolením pána Bolzonara, brazilského eh, prezidenta a jeho nariadení toto tu je hrozba, že sa zníži štandard pokryť o životné prostredie nielen tu, ale globálne. E, my ako Európska únia nemôžeme e, e, uzavrieť takúto obchodnú dohodu. A teraz nastala chvíľa, keby mal výjsť signál z Európy. Ďakujem pekne. Poprosím kolegom, aby sa držali rečníckého času. Minúta teraz pre pána Žam, pani Žamé. Pani predsednička, milí kolegovia, je to dodatočný um, faktor, ktorý sa vlastne pridáva do tohto explozívneho koktejlu Mercosuru naše polnohospodárske pobočky a zamorské uh, územia, ktoré produkujú banány a cukor Kolumbia, všetci to viete, je, nerešpektuje e, nie len hygienické normy, ale ani životné prostredie, ani ľudské práva, ani práva detí, ani, ani pracovné právo. Odbory, e, ich členovia sú vraždení a prístup k zdravotným službám je veľmi nerovný. V Peru viac ako 3 milióny detí od 6 do 17 rokov pracuje mimo akéhokoľvek právneho rámca, bez akékoľvek sociálnej ochrany. Uh, Ehm, nazývame to otroctvo, hladomor v týchto krajinách. Ničíte zdravie našich e, ľudí, ničíte naše pobočky. E, to, tieto rokovania sú len v prospech nadnárodných spoločností, nie v prospech e, ľudu. Ďakujem pekne pani Adrikiene. Má slovo na minútu. Peru je jednou z najrychlejšie rastúcich krajín v tomto regióne, zatiaľ čo Kolumbia je treťou najväčšou ekonomikou Latinskej Ameriky a preto implementácia európskych dovoz týchto krajinami je kľúčová silne podporujeme kolumbijskú mierovú dohodu a v tomto kontexte je dôležité, aby obchodné dohody efektívne boli využívané, aby sa eh, implementovala mierová dohoda. Obe krajiny eh, eh, sú ovplyvnené humanitárnou krízou vo Venezuele, kde bolo veľa migrantov a potrebujeme to oceniť. Na druhej strane Ekvador ktorý vstúpil k tejto dohode, je pozitívnym krokom, pretože tu otvára e, priestor pre ďalšie krajiny v tomto regióne. Chcem poďakovať kolegom za komplexnú správu, ktorá pokrýva oblasti, kde potrebujeme ďalší pokrok. Okrem toho, e, sa tu hovorí o e, zapracovaní niektorých doložiek, napríklad kapitoly boja proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom. Toto je možné urobiť revíznou doložkou. Využíme tieto príležitosti. Ďakujem pekne pani Grasmander Heinz na minútu. Bez mikrofónu. Now. Eh, pani komisárka, milí kolegovia, implementácia eh, doložky o udržateľnosti s Kolumbiou eh, žiaľ nie je uspokojivá. Znovu a znovu dochádza k porušovaniu ľudských práv, práva, obchodných práv. Od roku 2019 došlo k šiestim takýmto prípadom. Tu je potrebné rýchlo konať. Po, dohode, po uzatvorení obchodnej dohody je našou úlohou implementácia, hlavne pokiaľ ide o kapitál kapitol udržateľnosti napredovalo. Nie je možné uzatvoriť tieto dohody a porušiť cestovnú mapu, porušiť ľudské práva a nesledovať tieto oblasti. Preto je dôležité, aby sme dnes hovorili o implementácii týchto dohôd, aby sme vyriešili aj tieto problémy a pomenovali ich. Na záver by som ešte chcela zdôrazniť, že bez sankcií e, v prípade porušovaní sociálnych práv, e, štandardov životného prostredia a ľudských práv nie je možné presadzovať túto dohodu a preto je tu potrebné e, zaviesť tieto sankcie aj do kapitoly o udržateľnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste sa zdržali rečnického času. Teraz má slovo pani Sanchez Calnety na minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Kým diskutujeme o tom, ako využiť zvýhodené preferencie, tak situácia v oblasti ľudských práv v Strednej Ameriky je katastrofálna. Mimoriadne, zása- mimoriadne závažné sú prípady Guatemaly, Hondurasu a Nicaraguj. A najmä boj proti beztrestnosti v Guatemale je veľkým zásahom pre spravodlivosť. Zároveň je to dobrá správa pre organizácie, ktoré využívajú túto bestresnosť a korupciu, ktorá je v tejto krajine. Mali by sme si priznať, že mnohé z týchto organizácií nie sú mená európskych firiem alebo ich cerských pobočiek. Je neakceptovateľné, aby jedna z tých troch, troch pilierov tejto dohody bola predmetom obchodovania. Je dôležité, aby sme si jasne povedali, ktoré priority chceme eh, vytýčiť a eh, musíme využívať taký obchod, ktorý dá ľudí a planetu do stredovodu pozornosti a zároveň by sme mali prísnejšie zakotvovať eh, princípy ľudských práv. Sme veľmi radi, že táto správa je v tomto smere jednoznačná, ale je nám ľúto, že tento text zabúda na katastrofálnu situáciu, ktorú zažíva Stredná Amerika v oblasti ľudských práv, práv pôvodných obyvateľov a práv alebo teda ochrany zeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán Kolumbie za ENF, nech sa páči. Pani komisárka, znovu tu máme x tú obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a zónou tretich krajín. To téma hovorí o negatívach e, obrovský obchodný deficit v neprospech Európskej únie, globálny odhad e, obchodných tokov, ktoré sú úplne nedostatočné a neochrana Eh, geografických eh, ukazovateľov, ak dohoda s Mercosurom eh, je vážna, tak tu sú skryté veci, ktoré sú zásadné. Stredná Amerika je plne integrovaná v americkom trhu. Máme tu Monsanto, geneticky modifikované produkty, ktoré prechádzajú Nikaraguou, alebo GMO, ktoré prechádzajú panamským kanálom. Znovu je potrebné povedať nie takejto dohode v mene našeho polnospodárstva, našej nezávislosti a potravinovej bezpečnosti, ako aj našich obchodných záujmov. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán Gabriel Mato. Nech sa páči, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Tieto dohody sú naozaj veľmi dôležité, lebo zabezpečujú regionálnu integráciu a podporu týchto krajín v Strednej Amerike a podporujú spravodlivejší obchod, inkluzívnejší obchod a zároveň podporujú hospodársky rast na udržateľnej úrovni. Som si istý, že podobne ako do Santiago Fisas, že to je veľmi výhodné pre všetky strany. Zároveň eh, je to aj polnospodársky sektor, ktorý platí faktúry za tieto dohody. Sú to emblematické produkty z týchto vzdialených regiónov, ako sú napríklad trstinový cukor, banány. Tie budú ohrozené. V prípade banánov, e, ak tu máme záručné klauzuly ochrany našich produktov, je dôležité, aby sme zabezpečili mechanizmus, ktorý bude financovať to, že takáto klauzula bude v praxi e, aj zakotvená, lebo zatiaľ sme e, nikdy neaktivovali takýto takéto opatrenie. Napríklad v decembra 2018 sme videli, že boli znížené limity na vývoz, obmedzenie na vývoz a e, takýmto spôsobom sa vlastne dlhodobo zhoršuje pozícia e, polnospodárských produktov zo vzdialených regionov EÚ a takýmto spôsobom sa zhoršujú naši vlastní e, pestovatelia banánov. A v tomto smere je dôležité, aby sme si uvedomili, že toto musí, musí byť sprevádzané adekvátnymi opatreniami na ochranu našich pestovateľov. Ďakujem pekne, ďalej pán Žereguj a Tondo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Latinská Amerika je kľúčový partner pre Európsku úniu. Je to kľúčový geopolitický partner, je obchodný partner. Tieto dohody e, zabezpečujú to, že sa ďalej pokračuje v týchto vzťahoch a samozrejme je dôležité uvedomiť si, že musíme reflektovať všetky tieto dohody a v tomto smere dohoda s Kolumbiou musí byť úzko spojená aj s mierovou dohodou. Európska únia musí ďalej tlačiť na kolumbijskú vládu aby eh, aby opäť začala bojovať proti eh, vlne násilia a zabránila eh, vlastne polovačke na bojovníkov za ľudské práva, čo neakceptovateľné. Musíme, Kolumbia musí zabezpečiť rovnováhu medzi oboma dohadami a Centrálna Amerika e, musí zabezpečiť to, aby Honduras, Guatemala a Nicaragua, ktoré sú najchudobnejšie krajiny, majú obrovské vnútorné problémy, musíme im účinne pomôcť. Ehm, namiesto sankcií by sme mali pomáhať. Tieto krajiny potrebujú to, aby tieto dohody boli nástrojom, v rámci ktorého budú plnohodnotnými demokratickými hráčmi. Ehm, ďakujem veľmi pekne. Aj pán Valensa ehm, vystúpi v mene e, Európskej ľudovej strany. Latinská Amerika a Európska únia majú vynikajúci potenciál pre spoluprácu na celom rade globálnych víziev, najmä v oblasti obchodu. A v tomto smere musíme posilniť tieto vzťahy tým, že posilníme dialog o politike sociálnej inklúzii, o hospodárskych a ekonomických vzťahoch. Ako sme už mohli vidieť, európsky obchod v tomto regióne sa zdvojnásobil sa posledné 10 ročie. Európska má preferenčné obchodné dohody s 26 z 33 krajín eh, v, z komunity latinskoamerických a karibských štátov vrátane dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a Peru. Tieto dohody zabezpečujú progresívnu a zdieľanú liberalizáciu obchodu cez eh, komplexné dohody o voľnom obchode. Nemôžem dostatočne zdôrazniť, aká je strategická hodnota týchto dohôd. Tá saha, siaha nad oblasť obchodu a vytvára to pevný základ pre hĺbšie vzťahy s dlhodobými záväzkami v oblasti ľudských práv, sociálnych práv, práv a pôvodných obyvateľov a takisto aj farmárov, ako aj životného prostredia eh, toto e, ďalej e, a priťahuje investície do týchto krajín a zároveň v tomto dôsledku to pomáha lokálnym podnikateľom rozvíjať potenciálne, potenciálne silné stránky a konkurovať na globálnej scéne. Zároveň je to príležitosť aj pre Európsku úniu, aby sa stala podporovateľom dodatočného rastu a rozvoja a zároveň tým zohrávame aj, alebo tým prinášame významné geopolitické benefity. Ďakujem pekne ďalej pán Fanden Candelare. Ďakujem, pani komisárka. Ja som veľmi rád, eh, že ako eh, člen výboru AGRI, ako belgičan, tu ešte môžem hovoriť pred komisiou, ja podporujem voľný obchod a samozrejme si zaslúžime eh, ďalší dobrý rozvoj našich vzťahov s latinskoamerickými krajinami. Komisia takto aj postupuje, avšak rovnaké ambície občakávame našich partnerov. V Belgicku bolo obrovským prekvapením vidieť, že Kolumbia nedávno E, zaviedla e, antidumpingové e, opatrenia, čo sa týka zmrazených hranoliek a máme tam dosť nízke e, odvody, takže možno by sa mohli smiať, že my tu hovoríme o e, príjmoch z hranolík, ale ide tu o princíp, pretože táto metóda je veľmi pochybná, je veľmi deštruktívna pre našich pracovníkov, pre našich farmárov, ktorí vždy musia prísť určitým postupom. Po druhé, je to spis, kde si myslím, že Európa musí a môže ukázať, že bojujeme za našich ľudí, nie len e, za tých veľkých, ale za tých malých. Je to, je to starý spis, kde v podstate e, sa zaobchádza nespravodlivo s našimi farmármi a preto komisárka, prosím, e, mali by ste začať e, riešiť túto otázku so Svetovou obchodnou organizáciou. Teda prichádzame do spontánnej rozpravy. Takže máme, tu musíme dať veľký pozor na rečnícky čas, ktorý máme vyčlenený, lebo som dostala 6 žiadostí o vystúpenie Takže každý, prosím, rešpektujte jednu minútu. Pán Mian Mon začína prvý. Ďakujem pekne. To sa týka vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou v dnešnom svete európske krajiny a Latinskej Ameriky sme prirodzenými spojencami a musíme posilňovať eh, naše silné stránky v tomto smere, eh, kde vidíme, na globálnej scéne vidíme rast protekcionizmu a musíme naozaj zvýrazniť výhodu takýchto vyvážených a obojstranne výhodných dohôd o voľnom obchode. Čo sa týka Latinskej Ameriky, tieto krajiny prispievame k ich eh, modernizácii, k rozvoju a zároveň aj k diverzifikácii ich, rozvoj, ich vývozu. A čo sa týka európskych krajín, my potrebujeme vyvážať naša populácia nerastie, ehm, ani, ani vnútorná spotreba, ani verejné výdavky a práve z dôsledku e, ekonomických úspor. Preto sú zahraničné trhy nevyhnutné pre európske firmy, ak majú tvoriť pracovné príležitosti. No na záver chcem ešte raz oceniť ukončenie rokovaní o e, obchodnej dohode s Mercosurom. Pani Malmström teraz zohrala veľmi dôležitú úlohu, si veľmi dobre uvedomuje, že sme pre obrovskou historickou možnosťou a nemali by sme ju e, len tak premrhať. Ďakujem pekne, pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani komisárka Malmström. Ako európsky socialisti plne podporujeme asociačnú dohodu s krajinami Strednej a Ameriky, Latinskej Ameriky a musíme bojovať proti korupcii a za rodovú rovnosť. Ako, ako španielský socialista chápem výhrady, ktoré tu máme, ale Latinská Amerika musí byť našim kľúčovým partnerom ale ako socialista, ktorý pochádza z Kanárskych ostrovov, vyjadrujeme aj svoje obavy eh, ohľadom dopadu, ktorý to bude mať na špecifické sektory, ktoré sú mimoriadne citlivé pre naše regióny pretože táto dohoda je spojená s, s, s, s zaručnými klauzulami, ktoré musia nájsť kompenzačné mechanizmy proti negatívnym dopadom, najmä v prípade citlivých produktov v našich vlastných veľmi vzdialených regiónov. A v tomto smere je dôležité, aby sme si uvedomili, aké rozdiely sú medzi tým, čo Európska únia slúbi a čo reálne robí. Ak slúbuje kompenzácie pre mimoriadne citlivé regióny, ktoré sú ohrozené takýmito obchodnými dohodami, tak Európska únia má zároveň aj povinnosť kompenzovať. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Ďalej pán Marias, nech sa páči za EKR. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. To, o čom dnes diskutujeme, sú obchodné dohody medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a asociačné dohody s Latinskou Amerikou. tieto konkrétne krajiny samozrejme musia splniť isté podmienky, isté ustanovenia, chrániť životné prostredie, a zároveň musia zabezpečiť aj to, že budú chránené, rešpektované ľudské práva. A štandardy práce a ochrany pracujúcich musia byť chránené. V opačnom prípade dojde k veľmi vážnemu sociálnemu dumpingu. A to sú témy, ktoré musíme veľmi pozorne zvažovať. Okrem toho Európska únia by mala trvať na tom, že musia existovať nevyhnutné mm, zabezpeky pôvodných obyvateľov, aby nedochádzalo k zaberaniu pôdy a zároveň aby nadnárodné firmy boli kontrolované, aby tam nemohli len tak robiť, čo si, čo si chcú a zároveň musíme vyslať aj jasný signál v smere rodovej rovnosti. Je to veľmi jasné z viacerých pozícií, ktoré boli schválené, že tu je celý rad rôznych e, jasných e, presahov na európske hospodárstvo, ktoré sú negatívne a tie musíme zobrať do úvahy, tak aby sme mohli implementovať tieto obchodné dohody účinne. Ďakujem pekne. Ďalej pani Miranda má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slova, pani predsedajúca. V tejto správe, v týchto správach, ktoré sa týkajú spolupráce s týmito častiami sveta, je jasne zdôraznené to, že každý z týchto regiónov, každá jedna z týchto krajín, z týchto oblastí si vyžaduje samostatnú diskusiu a nemôžeme mať takúto jednu veľkú spoločnú diskusiu, ktorá je príliš široká. Ten, táto časť sveta si zaslúhuje podrobnejšiu a dôslednejšiu debatu. Dôležité je pre nás aj pre e, obyvateľov týchto krajín Zároveň sa nám nezdá veľmi seriózne, že Európska komisia robí monitoring e, obchodných dohôd um, za účelom zatvorenia týchto samých dohôd. Um, mali by sme monitorovať aj počas implementácie týchto dohôd a konkrétne odkazujem na správu o Peru a Kolumbie, ktorá bola schválená um, uh, v predchádzajúcom období a čelila veľkej opozícii zo strany veľkej časti občianskej spoločnosti v týchto krajinách. O, takisto odkazujeme na situáciu v Paname, ktorá jednoducho úplne zabudnutá v správe o Strednej Amerike. A to je najmä otázka daňových rajov. A spomenieme si len na vyšetrovanie Panama Papers, takže to potrebuje istú revíziu, a prehodnotenie najmä v oblasti boja proti korupcii, daňovým podvodom, daňovým únikom. A čo sa týka dovozy, E, my samozrejme radi jeme banány z Hondurasu a kávu zo Strednej Ameriky, ale musíme bojovať aj proti praniu špinavých peňazí v Paname. Ďakujem veľmi pekne. Julie Ward e, ako ďalšia v rámci bodu Catch nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca a nemôžeme mať diskusiu o obchodných dohodách, dohodách bez toho, aby sme diskutovali o veľmi znepokojovej situácii v Nikarague, kde e, daň proti nezávislej tlači a proti kritickým hlasom v občianskej spoločnosti sa stávajú stále intenzívnejšie. Vidíme k tomu, že dochádza k reálnym hrozbám a reálnemu násiliu proti novinárom, proti neziskovým organizáciám. Sloboda tlače je jeden z kľúčov demokracie a Európska únia musí využiť svoj politický vplyv na to, aby sme zabezpečili to, že naši partnery rešpektujú svoje medzárne záväzky v oblasti ľudských práv. Komisia v tomto smere naďalej eh, predstavuje rôzne obchodné politiky ako jeden z najlepších nástrojov pre podporu ľudských práv eh, na medzinárodnej úrovni. Ale výsledky tu zatiaľ nie sú. Európska únia sa nesmie vo svojich prioritách orientovať len na vlastných investorov na úkor otázok ľudských práv, zavedenie záväzných pravidiel, ktoré budú zavezovať firmy, aby dodržiavali ľudské práva, je naliehavo potrebné. A my tu v Európskom parlamente sme hlasovali za to v októbri. Teda snažme sa aj to zakončiť činmi, tieto rozhodnutia. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Dobrý večer všetkým. Zdravím vás všetkých. Ja som eh, si pozeral správy na internete a môžem vás eh, informovať, eh, že Dolná snemovňa britského parlamentu zamietla dohodu o Brexite a preto je na zajtra naplánovaná rozpráva na túto tému a tak tiež sa na zajtra plánuje aj vyhlásenie dôvery predsedničke vlády v Británii. Dovolil som si vám to oznámiť, pretože som si povedal, že možno o tom neviete. Ďakujem za túto spontánnu časť rozpravy. Teraz dostáva v mene komisie slovo pani komisárka Malmstromová. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Neprejednávame dnes dohodu e, s Mercosurom. Zatiaľ ešte neexistuje táto dohoda. Veľmi rada však, keď nadíde čas, prídem do pléna poinformovať. Dúfam, že to bude čoskoro. Ale teraz e, hovorím o týchto dvoch dohodách. Samozrejme je na parlamente, ako si naplánuje rozpravy regionálne dohody sa možno ťažko prejednávajú jednotlivo po krajinách. Komisia však začala podrobne vyhodnocovať obe tieto dohody a teda pozrieme sa na každú jednu krajinu osobitne. Tieto dohody v oblasti obchodu naozaj toho poskytujú veľa, ešte stále je však aj čo doháňať, ako už povedali spravodajcovia. Je teraz na čase zamerať sa na plnenie. Ešte nás čaká aj ďalšie úsilie v oblasti malých a stredných podnikov Snažíme sa venovať osobitnú pozornosť malým a stredným podnikom v krajinách, o ktorých tu hovoríme. Tým, že na, našej stránke poskytujeme konkrétne informácie, taktiež máme databázu, kde sú najaktuálnejšie informácie o clách, o pravidlách pôvodu, štatistikách a ďalšie požiadavky sú tam uvedené tiež. Sa snažíme naše firmy dávať do kontaktu s latinskoamerickými firmami. Tieto dohody sú v istom zmysle dobré, ale sú trošku zastaralé boli uzavreté v roku 2010, takmer pred desiatimi rokmi. Dnes by sme možno požiadali o iné aspekty v takýchto dohodách. Zamyslíme sa spolu s našimi partnermi na tom, ako možno tieto nedostatky napraviť v budúcnosti. Sú isté obavy, ktoré súvisia s ľudskými právami v týchto krajinách. To môžem vám potvrdiť. Dajme tomu situáciu v Nikaragu je veľmi znepokojivá. My sme na to upozorňovali Okrem týchto dohôd e, sú aj rôzne nástroje, v ktorých e, sa tým môžeme zaoberať. Viem, že aj ministri zahraničných vecí sa chystajú prejednávať odskudný Kiragui na e, schôdzi na budúci týždeň, ak sa nemýlim, a možno bude aj vyhlásenie pri tej príležitosti. Vedieme dialog na tému ľudských práv pravidelne a tiež sme teda v kontakte s týmito krajinami. Nemali by sme však popierať, že došlo k pokroku, najmä čo sa týka vzťahov z Peru. Pani Hautala na to upozorňovala, aj keď už odišla zo sály. Týka sa to pracovných práv. Mm, tamojšie orgány